páni poslanci. Hello. Eh, posiedzenie. Vítam. Eh, Otváram poobednejšiu časť dnešného rokovania. Rád by som privítal predsedu Európskej komisie, pána Jose Manuela Baroza. Skôr ako začneme s hodinou otázok pre predsedu komisie, chcem vám oznámiť, že zápisnica zo včerajšieho rokovania je už prístupná. Sú nejaké vyjadrenia alebo alebo problémy s touto zápisnicou. Ak nie, tak tento záznam z rokovania považujeme za schválený. Poďme ďalej na ďalší bod v programe a to je hodina otázok pre predsedu komisie. Chcel by som opäť privítať pána predsedu Baroza tu v Európskom parlamente.